zneužívaniu detí prostredníctvom internetu. Slovo má pán komisár Stylianides. Nech sa páči. Máte slovo pre vaše vyhlásenie. Dear President, honorable members, sexual abuse Vážení eh, poslanci, dámy a páni, sexuálne zneužívanie eh, detí je eh, strašný čin. Európska únia už prijala viacero krokov, aby proti ňom bojovala prostredníctvom internetu aj mimo toho. Máme teda značný počet nástrojov, ktoré majú zlepšiť efektivitu reakcie členských štátov na tieto trestné činy a na posilnenie medzinárodnej spolupráce. Takže komisia e, nezamýšľa urobiť nejaké e, ďalšie, nejakú ďalšiu e, legislatívnu zmenu, ale chce sa sústrediť na zlepšovanie implementácie. Treba sa zaoberať aj správnou transpozíciou členských štátov tejto smernice do apríla budeme mať e, výsledky a potom sa rozhodneme, či e, začneme nejaké e, postupy pre porušenie. 11 takýchto postupov už je otvorených. Medzičasom komisia má bilaterálny kontakt s jednotlivými členskými štátmi za účelom toho, aby im uľahčila transponovať jednotlivé zmeny do svojej legislatívy Zaoberáme sa aj zlepšením prístupu napríklad polície e, k rôznym dôkazom na internete, e, pokiaľ teda ide o povolenie od e, firiem, ktoré majú svoje sídlo v iných krajinách, v tretich krajinách. Toto je jeden z, jedna z hlavných prekážok, ktorým sa musia venovať členské štáty a ktoré musia prekonať, aby mohli brániť základné práva obetí. Toto, e, tieto otázky, e, komplikácia, problémy, ktoré to treba pre, prekonať, sú podobné ako v prípade iných kybernetických zločinov prostredníctvom internetu, keďže e, internet má naozaj globálny zásah. Takže odpoveď členských štátov EÚ musí byť v oblasti spolupráce so strategickými partnermi. Celistvý prístup je veľmi dôležitý. Treba zabezpečiť e, súlad aj teda vrátanie boja proti zločinu, treba bojovať za kybernetickú e, bezpečnosť, práva spotrebiteľov, ochranu údajov v oblasti elektronického obchodníctva, výzvy budeme zvažovať eh, ako súčasť eh, úvah eh, budúceho balíčka o digitálnom jednotnom trhu. A teraz by som chcel povedať niečo o globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu. Takáto globálna aliancia je tvorená ministrami 54 krajín, ktoré sa rozhodli konať eh, v prvom rade v zájme toho, aby pomáhali obeťam, aby ich eh, pomáhali identifikovať, aby eh, sa zvýšala, zvýšila miera odsudzovania a vyšetrovania a aby sa aj sexuálny materiál, ktorý je v pozícii online, blokoval. Úspech sa zaznamenal na viacerých frontoch Eh, jednotlivé eh, body eh, tohto boja sa stali súčasťou národných stratégií, ale globálna aliancia sa ešte stále musí venovať viacerým bodom. V prvom rade zabezpečiť, aby všetky krajiny naďalej snažili dosahovať tie spoločné ciele tým, že budú združovať svoje zdroje. Po druhé, je treba, aby sa zvýšil eh, ich pôsobnosť eh, o ďalšie krajiny. Treba eh, sa zabrať hrozbami v reálnom svete a adaptovať na ne naše reakcie. Takisto je potrebné užšie spolupracovať s internetovým priemyslom, ktorý je pripravený zohrať svoju úlohu v rámci globálnej aliancii. V rámci e, Fondu bez, e, vnútornej bezpečnosti bude komisia podporovať vytvorenie e, súkromno-verejných partnerstiev s kľúčovými hráčmi zo súkromného sektora a z oblasti vymáhania práva a policie. Connecting Europe Facility. Tu v rámci tohto programu bude komisia ďalej podporovať vytváranie internetových e, centier, ktoré by sa prepojili a ich e, účelom by e, bolo zvyšovať povedomie a osvetu v tejto oblasti. Bezpečnejšie internetové centra momentálne fungujú v 27 členských štátoch a pokrývajú tri oblasti prvom rade ide o centrum, ktoré má e, poskytovať informácie rodičom, deťom a učiteľom, ako najlepšie využívať internet. E, potom e, centra digitálnych zdrojov. Oni majú osobitné služby a nástroje, ktoré chcú vypracovať spoločne so školami aj s priemyslom. A potom sú e, online e, pomocné linky, ktoré majú pomáhať deťom a majú pomáhať odhalovať e, škodlivý, škodlivé správanie. A potom existuje aj hotline, kde je možné zisťovať informácie týkajúce sa detskej pornografie. Na tejto linke sa predbežne zhodnotí príslušné správanie, vystupuje sa jeho pôvod a potom sa informácie postupujú ďalej policii. ISP systematicky monitoruje e, správanie e, týkajúce sexuálneho zneužívania detí. Jednotlivé tieto e, linky, pomocné linky sú zosieťované, navzájom si pomáhajú, prepájajú sa Komisia ich tiež podporuje a naďalej e, ešte ďalší bod. Podporujeme aj policiu v efektívnom, v efektívnejšej pomoci e, obetiam aj e, stíhaní páchateľov. Zaoberá sa tým špeciálna jednotka v Europole, zlepšu, snažíme sa zlepšovať e, prístup e, k údajom na e, celosvetovom meritku za účom zlepšovania aktuálnej situácie. Ďakujem pekne, pán komisár. Za politické skupiny sa vyjadri v prvom rade Monika Holmajer. Nech sa páči. Komisár, liebe kolegyne und kolegen. Kolegyne, kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať za túto rozpravu. Myslím, že je dôležitá je tu naozaj nárast, explózia činov a zneužitých detí. Internet e, e, je oblasť určite, kde možno podporovať pracovné miesta, ale je to pre, e, kliatbou pre tých, ktorí sú obeťami zločinov. Na komisiu chcem adresovať následné otázky. Zriadili sme ECC, Internet je hlavná e, platforma. Otázka znie, či tu je dostatok personálu, aby sa e, proti tejto, e, tomuto typu zločinnosti konalo s príslušným počtom personálu. Samozrejme, že Europol má viac ľudí, ale oni majú dočinenia s organizovaným zločinom, s najrôznejšími formami zločinov a preto moja prozba je, Potrebujeme adekvátne vybavenie, nie tri osoby, naozaj, aby sme dokázali bojovať s týmto zločinom. Po druhé, implementácia smernice v členských krajinách musí byť urýchlená, je veľmi dobrá, je z roku 2011 a treba ju naozaj implementovať. Potom súkromno-verejné partnerstva, po tretie považujem za veľmi dobrú, e, dôležitú iniciatívu, spolupráca tu dobre funguje. A posledný, Eh, bod, pokiaľ ide o šifrovanie. Eh, určite je dobrá vec eh, na boj proti, za bezpečnosť proti špionáži, ale nemožno tu dopustiť súčasne poškodzovanie a, upieranie práv práve maloletým. Kolegyňa Grapíny chce položiť otázku formou modrej kartičky. Príjmete ju, nech sa páči, pani Grapíny domnule președinte subiectul. ďakujem pekne táto téma je osobitne dôležitá a všetci sme toho názoru že zneužívanie detí je veľkou, veľkým zločinom vieme čo sa vo svete deje a musíme premýšľať o našich krokoch a otázka je pani Holmajor myslíte si že Uh, uh, uh, komisiou asociované združenie bude poskytovať aj ochranu údajov, pretože toto, toto združenie bude e, mať prístup k údajom tých, ktorí e, majú v internete byť, na internete byť stíhaní. Bude táto inštitúcia naozaj zárukou takejto bezpečnosti? Nuž, keď sa uh, skúmajú údaje na internete, ne, nedeje sa to E, z osobných dôvodov je to veľa, veľa e, údajov. Sú to technické algoritmy, nede sa po menách alebo týchto algoritmoch, ale až keď sa nájdú osobitné e, prvky algoritmom, tak vtedy sa robí osobná kontrola. A takýto typ kontroly považujem za dôležitý. Ďakujeme. Za skupinu socialistov a demokratov na 2,5 minúty pani Sipel. Ďakujem. Sexuálne zneužívanie detí e, e, sú, je to veľmi, veľmi ťažký zločin, kde e, obete dlho trpia telesne, psychicky a sociálne. A internet vytvára možnosť obrázky a filmy o tomto zneužívaní e, rýchlo a veľmi e, široko distribuovať ako parlament spoločne s radou sme v roku 2011 prijali smernicu, aby štáty proti tomuto typu zločinnosti mohli účinne a jednotnými štandardami postupovať, spoločnými pravidlami, definíciou trestných činov a postihov a jednotnými e, ustanoveniami o stíhaní e, zločincov i pri zločinoch e, v zahraničí. Dôležitá je tu i prevencia, rovnako i zlepšenie e, mediálnych kompetencií. Nezmenenie platí, že blokovanie takýchto obsahov môže byť len prechodným riešením. Cieľom musí byť práve v záujme obetí záväzné mazanie týchto obsahov. Preto súkromní poskytovateľia nemôžu o tom sami rozhodovať. Táto dôležitá smernica by mala byť konsekventne e, implementovaná Nož a na toto chýba členským krajinám oči, očividne politická vôľa. V januári 2014 komisia vydala proti 11 e, krajinám e, prvý stupeň e, postihu, e, napomienkový, e, napomienkový list a e, jediná čl- moja vlastná členská krajina príslušný e, zákon prijala mimochodom len minulý rok bez e, napomienky. Členské krajiny si musia urobiť domáce úlohy a komisia svoje, svoju úlohu ako strážca zmluv musí si plniť bez zdržanlivosti e, neprimeranej voči členským krajinám. Do decembra musí komisia predložiť správu k smernici. Som len zvedavá, ako ďaleko sme pokročili. A jednu vec by sme pri tejto celej rozprave nemali zabúdať Zneužívanie nie je niečo virtuálne, deje sa to reálne a každodenne a je šokujúce, ako rozdielne jednotlivé štáty a regióny k problému pristupujú alebo dokonca ho ignorujú aj tu v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Kolegyňa Holmajer e, má takisto otázku modrou kartičkou, to ešte povolím. E, väčšinou to nerobíme pre poslancov, ktorí už majú príspevok v tak danej diskusii. Ja by som sa bola vzdala tohto príspevku, ale chcem sa spýtať pani kolegyne Sipl, či to naozaj myslí vážne, že Google napríklad, ak sa náhodne e, e, objavia obsahy znásilňovania napríklad detí, či tieto obsahy, či by to nemal Google samostatne mazať, ale mal by čakať, kým zasiahnu e, príslušné orgány alebo dokonca rozhodne sudca. Pri najťažších zločinoch je nevyhnutné, aby súkromné firmy e, po koordinácii e, samostatne konali. Predsa tu nejde o, otázku súkromia do tej miery. Pani Sipl? Kolegyňa Holmajer, každý občan je povinný, ak náhodne objaví zločin, príslušným spôsobom konať, ale pri rozprave o tejto smernici sme si dobre e, uvedomili a všimli, že popri jednoznačnom zneužívaní sú všelijaké hraničné e, prípady spojené s pochybnosťami, nie sú jasné a preto je tu dôležitá aj komunikácia s e, verejnými inštanciami. Ďakujeme za európskych konzervatívcov. Pohovorí teraz pán kolega Kirkop pán predseda, e, opatrenia k akejkoľvek spoločnosti, ako sa ochraniť. E, je tu len málo e, situácie, kde je len absolútna pravda a nepravda. Zmetok napríklad neexistuje v prípade zločinoch na deťoch na úrovni národnej, medzinárodnej, kde treba postihovať tých, ktorí ubližujú deťom argumenty týkajúce sa slobody prejavu a súkromia, túto nie, nie, sú, tu nie sú relevantné a keď sa pýtame, čo treba urobiť, aby sa to zastavilo, všetko, čo je v ľudských silách, to je jednoduchá odpoveď. Poskytovateľia, internetové spoločnosti, školy, rodičia, komunity, policajné orgány, e, blokovať e, výsledky hľadania na internete, identifikovať e, zločincov, treba stíhať páchateľov, a treba dostať spravodlivosti pre obete. Potrebujeme poskytovať obeťam poslednú, potrebnú pomoc je tu príliš veľa tmavých zákutí na internete a e, práve tam sa dejú tie najhroznejšie e, e, zločiny. Ďakujeme, prerušuje pre rečníka pán predsedajúci. Ďakujeme. Za ALDE teraz na dve minúty pohovorí pani Natalie Griesbeck. Ďakujem kolegovia, vážený pán komisár. Pred niekoľkými týždňami výbor LIBE spolu s ďalšími kolegami v dôležitej diskusii o kybernetickej zločinnosti sme si uvedomili e, čísla, hrozné čísla zo štatistík, ktoré naozaj vedú k znechuteniu 4 milióny e, pornografických materiálov na internete. Obete čoraz mladšie, 10 detí e, mladších než 2 roky siete, ktoré majú systémy e, šifrovania čoraz sofistikované a tak ďalej a tak ďalej. Pred niekoľkými týždňami ja osobne som sa snažila pochopiť, ako tieto veci môžu fungovať na te, v tomto tzv. tmavom internete. Ak potrebujete e, tieto hrozné veci e, z, a nebezpečné veci pochopiť, určité e, siete E, sú e, úplne obsadené týmito pedofilmi a nemôžeme váhať pri boji s, e, s týmito hroznými skutočnosťami. V roku 2014 sa konštatovalo opätovne, že pedopornografia na internete sa zvýšila percentuálne viac než kedykoľvek predtým vo vzťahu k, tomu, k tejto zločinnosti, ako môžeme v demokracii reagovať. Poprvé, či môžeme naozaj evaluovať v zmysle smernice v lehotách, ktoré pripomínam komisii, teda transpozícia bola predsa stanovená na 13. decembra 2013 môžeme vôbec mať informácie a mohla by komisia si vykonávať svoju úlohu strážcu zmluv. Po druhé, pokiaľ ide o úloha a, pre, e, a prekrývanie sa kompetencií e, spoločnej e, pracovnej skupiny a Europolu. A potom po tretie, naozaj ste, pán komisár, bohužiaľ nehovorili, o tomto treba zablokovať a zrušiť tieto stránky, ako náhle zistíme, že sú tam obsahy pedofilného charakteru. Ďakujem za odpovede na moje otázky. Ďakujeme ďalšou rečničkou na 1,5 minúty za skupinu e, ľavice je pani Anderson. Ďakujeme. Teší ma, že táto téma si získala istú pozornosť. Najlepší spôsob, ako podporovať do diskusie, je na základe podrobného návrhu od výboru LIBE, na ktorý čakáme. Isté, že je to veľmi rozsiahla téma, ale je to oblasť, ktorej sa musíme venovať e, hneď od najnižších úrovní a toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť ochranu našich detí. E, deti majú už bežne vo vreckách e, smartfóny a e, málo ktoré si uvedomujú, aké sú s nimi spojené riziká. Musíme im vysvetliť, aké nebezpečenstvo im hrozí, tak aby boli opatrné a taktiež sa musíme postarať o to, aby rodičia a pedagogický personál taktiež dokázali ich o tom informovať. Musíme si uvedomiť, že E, je potrebné chrániť deti, ale taktiež slobodný internet a e, šíriť osvetu. Nedávno v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku relatívne e, nevinné fotografie školáčok boli zverejnené na internete. 132 fotiek Mm, sa objavilo e, na pornografických stránkach, e, ktoré užívajú pedofily. To je naozaj veľmi šokujúce, ale neviem, či by sme to mali využiť ako príklad, e, aby sme dokázali deťom, aký, aké musia byť opatrené. Niektorí si myslia, že tí, ktorí uploadujú tieto fotky, by mali byť zatknutí. Musíme v každom prípade riešiť otázku vlastníctva fotografií na stránkach sociálnych sietí a taktiež, či sa k ním daná osoba dostala legálne alebo nelegálne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz mene zelených pani Lambert. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že všetci oceňujeme revíziu smernice. Keď sa k nej dostaneme koncem tohto roka, je veľmi znepokojujúce, koľko členských štátov ešte stále nevykonalo plnú transpozíciu jej ustanovenie do svojej legislatívy, stiahnutie existujúcich obsahov z internetovej stránok je dôležitá otázka a smernica jasne stanovuje, že kroky spojené so stiahnutím stránky sú povinné. Aj keď členské štáty sa rozhodnú blokovať, je potrebné, aby bola jasnosť v tom, kto nesie zodpovednosť. Myslím, že tým môžeme čiastočne odpovedať na otázku, ktorá tu zaznela a síce, či poskytovateľa služieb, e, nech to ktokoľvek, či oni to majú robiť. V každom prípade komu musí jasne stanoviť, aké sú ich povinnosti a myslím, že smernica to jasne stanovuje chcem oceniť, e, teda bola by som rada, keby komisia sa vydrela podrobnejšie k ťažkostiam, ktoré pociťuje pri dohodách s tretimi krajinami, e, ak e, stránky pochádzajú od nich. Všetci vieme, že obrázky s pedofilným obsahom by nemali byť priateľné nikde na svete, ani samotná pedofília. Musíme prepojiť kroky, ktoré sa prijímajú z oči voči zraniteľným deťom opatrenia, ako napríklad informovať o e, o stratených deťoch e, čo najskôr v súčasnosti nie je celkom jasné, kto presne má zodpovednosť zhľadanie týchto detí. A taktiež musíme zvýšiť e, povedomie detí a mladých ľudí o riziku ako aj rôzne pedagogické inštitúcie, e, ktoré musia byť kontaktným miestom e, pre tieto deti, ktoré si neodvážia hovoriť s rodičmi. E, v každom prípade sa tiež musíme snažiť aj to, aby deti mali informáciu o tom, čo sa tam skutočne deje. Je tu modrá karta na vás, Jean, od kolega Saniho. Nech sa páči. Ďakujem. Spomenuli ste, pani kolegyňa, e, že transpozícia tejto smernice je dôležitá, ale mnoho členských štátov to vykonáva veľmi pomaly alebo tomu nevenuje dostatočné úsilie. Tiež ste spomenuli, že spolupráca s tretimi krajinami je tiež niekedy zložitá. Aj tam sú prekažky. V tejto sále sa všetci zhodneme, ale čo si myslíte, prečo niektoré vlády nezakročujú v členských štátoch? správa od komisie nám pomôže objasniť, prečo niektoré členské štáty sú tak pomalé v transpozícii tejto smernice. Myslím, že v niektorých prípadoch ide o to, či je to v súlade s ich vlastnou legislatívou, či by museli tým pádom zvýšiť postihy a tresty. Ale mňa naozaj zaráža, že členské štáty, tak ako hovoríte, sa jednoducho nie sú schopné dať dokopy. Je to pritom dôležité na ochranu mladých ľudí. Mali by sme osloviť našich kolegov v národných parlamentoch, aby oni na to poukazovali, aby sa pýtali, prečo tento proces neprebieha tak, ako by mal. Ďakujeme. A ďalej nasleduje pani Doc z skupiny nezaradených. Ďakujem, pán predsedajúci, vážny pán komisár. Internet je jeden z najvýraznejších foriem výhod Európy, čo sa týka rozšírenia možností pre podnikateľov a aj spotrebiteľov. Musíme tiež uznať, že je to tiež miesto eh, pre zločincov, eh, ktorí sa orientujú práve na nevidné deti. Tu je správne spolupracovať a hľadať spoločné riešenia a bojovať proti takémuto zneužívaniu. V mojom volebnom obvode v Severnom Írsku vznikla nezávislá správa o zneužívaní, sexuálnom zneužívaní detí v novembre 2014, konkrétne autorka je Kathleen Marshall. E, tam sa ukázalo, že v jednom prípade škola informovala o šiestich prípadoch e, takéhoto zneužívania na internete v posledných štyroch rokoch a v ďalšom prípade zariadenie, ktoré má slúžiť pomoci mladým ľuďom, skonštatovalo, že v roku 2008 bolo takýchto prípadov 5 a v roku 2013 už 22. Podľa prieskumu, ktorý eh, sa vykonal nedávno, až jeden z deviatich eh, mladých ľudí eh, po veku 16 rokov mal skúsenosti s nejakou formou zneužívania. Musíme zabezpečiť, aby naše deti dokázali čeliť hrozbom internetu, ale v každom prípade musíme zabezpečiť, aby veľké nadnárodné firmy, rečnička bola prerušená. Výrazne ste prekročili svoj rečnícky čas, hovorí predseda.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 otázky, ktoré súvisia s... Je veľa e, trestných e, činov, ale tie voči deťom sú naozaj tie padáky najšokujúcejším. Máme ale veľmi málo času k dispozícii. Aj preto by sme mali naozaj veľmi rýchlo konať. Je e, potrebné venovať pozornosť tomu, že tento typ kriminality vzrastá a boj proti nemu zatiaľ je málo efektívny. Kto z vás čítal e, túto správu? Europolu veľmi dobre chápe, ktorým smerom sa vyvíja tento typ zločinu. Je možné dokonca objednať si e, kontakt e, v iných krajinách Môžete e, za to zaplatiť, za túto službu e, cez Kajmanské ostrovy, kde neexistujú finančné kontroly. Takže e, tieto strašné sexuálne služby sa dajú pohodlne objednať cez internet. Potrebujeme teda naozaj zvýšiť harmonizáciu, aby sme mohli efektívne bojovať proti tomuto strašnému druhu trestných činov. Tiež e, treba zlepšiť možnosti e, policie bojovať e, proti mhm. týmto trestným činom pomocou zákazov, ale je veľmi dôležité aj vzdelávanie, osveta. Som veľmi rád, že tu budeme mať naše uznesenie. Lok. Musím vás požiadať, kolegov, aby ste naozaj prísne dodržali rečnícky čas. Na 11. hodinu máme naplánované hlasovanie a každý jeden z vás prekročí rečnícky čas, bude naozaj veľmi ťažké dodržať tento čas. Teraz na minútu a pol pani Dali. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pán komisár. E, teraz hovoríme tu o miliónoch e, fotografií detí na internete. Viac ako 70 týchto fotiek obsahuje deti v veku do 10 rokov. To sú naozaj šokujúce informácie. Ide tu o nezákonnú činnosť e, a je veľmi ťažké zistiť, o koľko detí tam presne ide. Ja tu teraz hovorím ako zastupkynia ľudí, ale predovšetkým ako matka Tisíce detí, ako môj syn, sa stávajú obeťami takýchto zločincov. Je našou zodpovednosťou chrániť tieto deti, poskytnúť im e, možnosť viesť pokojný život, kde sa môžu pokojne hrať so svojimi deťmi, e, so svojimi kamarátmi. Internet je e, zdrojom mnohých pozitívnych vecí, ale taktiež je to ideálny prostriedok, ako stiahovať a šíriť pornografické fotografie detí, a to anonymne Znamená to, že by sme mali internet blokovať? Nie, ani zďaleka nie, to by nebolo riešenie. Európska únia musí e, zohľadniť nové technologické vývoje, ako napríklad Darknet, taktiež čierny trh na internete, ktorý e, vytvára rozsiaľné infraštruktúry, ako napríklad sieť Tor. Minulý rok USA spolu s EÚ vykonali spoločnú operáciu s názvom Anonymous. Proti týmto infraštruktúram musíme podporovať tieto medzinárodné e, kroky, aby sme dokázali bojovať proti detskej pornografii. Vyzývam komisiu, aby upravila svoju smernicu z roku 2011 vzhľadom na tieto nové skutočnosti. Deti sú našim najhodnotnejším zdrojom a pritom ich práva sa často ignorujú. Takéto prípady um, zneužívania e, ich budú prenasledovať po celý zvyšok života. Ďakujeme pekne, pán Škripek. ďakujem, pán predsedajúci

Sexuálne zneužívanie detí na internete sa stáva čoraz viac závažnejším fenoménom. Obete sú čoraz mladšie a tieto obrázky sa rozsielajú na celom svete v priebehu zlomko sekundy. V roku 2011 sme prijali smernicu s cieľom bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. A teraz komisia musí predložiť túto správu a navrhnúť konkrétne kroky ktoré budú užitočné. Nede tu len o správu, ide tu o naozaj užitočné nástroje bojovať proti tomuto fenoménu, pretože opätovne sme svedkami utrpenia, ktoré spôsobujú tieto fotografie. Musíme deti pripraviť na budúcnosť. Budúcnosť bude ťažká pre všetkých a, a deti sú preto našou budúcnosťou. Teda pán komisár, my spoločne musíme konečne začať bojovať proti týmto hrozným zločinom. To bolo naozaj príkladné, pani kolegyňa, aj čo sa týka dodržania rečníckého času. Pán Rope na minútu. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ne viena šalis negali. Ďakujem. Jediná krajina nemôže e, úspešne bojovať proti tomuto zla, e, strašnému zločinu, pretože internet nepozná hranice. A, a policajné orgány nemajú často zdroje, aby, ich vedeli, aby vedeli tieto e, činy odsledovať a zabraňovať im. Takže ak chceme zmenu, musíme zvýšiť zodpovednosť za tieto zločiny, ale musíme zabezpečiť aj lepšie financovanie inštitúcií, ktoré proti majú bojovať. Musíme zabezpečiť aj školenia pre národných, aj e, európskych e, pracovníkov v tejto sfére, zlepšiť spoluprácu jednotlivých e, orgánov. Informácie sa, sa musia šíriť čo najrychlejšie, rovnako aj dôkazy a je potrebné E, vypracovať aj spoločné akčné plány. Ďakujem pekne, pán kolega. Je jedna modrá kartička od kolegyne Mussolini pre vás. E, ste pripravení na ňu reagovať? Áno, pani Mussolini, nech sa páči. Ďakujem, pán e, predseda. Práve k tomuto poslednému vystúpeniu chcem sa spýtať kolegov, či by nebolo vhodné zjednodušiť aj možnosť e, e, teda ohlasovať tieto e, trestné činy. Aby sa to internetovou cestou nejako zjednodušilo, zrýchlilo, aby bolo možné nejako nekomplikovane nahlasovať takéto obsahy. Pán Rope. Ďakujem, kolegyňa, za otázku. Myslím, že musíme využiť všetky možné e, prostriedky e, pre boj e, proti tomuto zločinu. Musíme konzultovať expertov, aby sme zabezpečili, či je to nákladovo efektívne a, ef- a úspešné. Mus- bolo by dobre sa touto myšlienkou zabrať v rámci nejakej štúdie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Kapel. Ďakujem pekne, pán predseda. Sexuálne zneužívanie detí prostredníctvom internetu je strašným zločinom každý deň sa e, e, takto e, prezerajú obrázky a videá. Máme tu približne 4 milióny ich k dispozícii. 70 týchto detí je mladších než 10 rokov a to hrozné je, že sa nemažú tieto obrázky, takže je to strašné pre deti. Zostávajú tieto obrázky zachované na doživote prakticky. EXU existuje e, tu aj príslušný trestný e, čin. Vytvorila sa špeciálna jednotka e, v Anglicku. Vytvorila sa databáza aj príslušný personál pre task funds Task Force aj e, je k dispozícii 50 miliónov, chceli to zrealizovať, ale e, pozrite sa, v ostatných krajinách e, táto smernica Európskej únie nie je ani len transponovaná do legislatívy, preto nie je možný, možné koordinované nasadenie policie a iných zložiek. Toto treba urychlene meniť. Na 1,5 minúty má slovo teraz kolega Diaz de Mera. Ďakujem. Viac než jeden milión obrázkov detskej pornografie je k dispozícii na internete a stále e, sa to doplňa o nové a nové. Je veľa údajov na túto tému. Smernica, ktorá e, sa zaberá globálnou alianciou, ukazuje jasne, že treba niečo urobiť e, voči tejto hrozbe a je dôležité, aby tu bola aj policajná, aj súdna spolupráca, ktoré sa musia posilniť. Treba pôsobiť preventívne, sú potrebné aj záruky pre trestné stíhanie e, týchto zločinov, aj pokiaľ ide o narábanie s týmito e, obsahmi, je potrebné zamedziť ďalšiemu stigmatizovaniu týchto detí pri eh, technologických problémoch riešenia problémov sú tiež technologické. A tieto URL, ktoré majú príslušný obsah, musia byť odstránené. Musíme bojovať proti šíreniu tohto obsahu. A treba urobiť niečo eh, proti tomu, aby sa zlepšilo aj správanie na internete. Existuje eh, medzinárodný dohovor poskytovateľov internetu, štát tiež musí eh, eh, pomáhať týmto súkromným poskytovateľom. Europol, Eurojust a Koalícia Európy proti sexuálnemu zneužívaniu detí musia konať rýchlo a efektívne. Ďakujem. Je tu e, modrá karta pre vás od kolegyni e, Boržan. Ste ochotní na ňu zareagovať? Je tam modrá kartička pre vás. Chcete na ňu zareagovať? poštovani kolega spomínali ste súdskú zaštitu i spomínali ste policijskú záštitu. no dok mi osmi... Hovorili ste o právnej ochrane, o policajnej ochrane, ale čas, ktorý e, e, je potrebný na takúto ochranu, e, ten znamená, že dôjde k ďalším obeťam. Nemyslíte si, že by teda bolo možné, keby sa bojovalo aj na školách pomocou nejakého povinného predmetu na túto tému? Bez pochyby sexuálna výchova eh, by bola určite jedným z nástrojov, ale určite nie jediným. To, čo potrebujeme, je, aby škrupule a eh, nejaké predpojatosti išli eh, bokom. Myslím, že všetky iniciatívy policajnej aj súdnej spolupráce by mali slúžiť ochrane obetí. E, ak je obeťou dieťa, musíme naozaj sa postarať o maximálnu možnú ochranu. Ďakujem, e, kolegyne a kolegovia. Teraz by sme prešli ku e, postupu KHDI. Mám tu zoznam, ktorý je značne dlhší než obvykle, a preto nemôžem udeliť slovo všetkým. Budem sa snažiť to nejako spravodlivo e, rozmiestniť medzi jednotlivé politické skupiny. A prvou rečničkou, ktorá sa prihlásila, je Maria de Sanes. Ďakujem, pán predseda. Stratili sme mnoho e, času od prvej správy. Ak sa nezmobilizujeme všetkými silami, e, tak túto e, tú bitvu prehráme. Dnes vieme, E, dark web alebo deep web, ako sa hovorí, je veľkým problémom. Potrebujeme e, urobiť určitú inventúru v každej krajine a musíme sa dobre presvedčiť e, o tom, ako veci vyzerajú. Musíme senzibilizovať rodičov, vychovávateľov, treba zriadiť zelené telefónne linky, potrebujeme tiež filtrovať a blokovať stránky, tiež potreb, pro, prostriedky Europolu sú, sú nedostačujúce, potrebujeme sa lepšie e, dostať k páchateľom, lepšie e, identifikovať a zlepšiť e, zdieľanie, zdieľanie údajov. Potrebujeme túto mobilizáciu bezchybnú. Celú spoločnosť musíme naozaj senzibilizovať. Ďakujeme na minútu. Teraz pán Richard Howitt. Ďakujem teší ma, že práve v tento týždeň, kedy máme tento deň bezpečného internetu, e, e, máme túto diskusiu a môžeme zintenzívniť úsilie pre tých e, linkách pomoci, ktoré už existujú, vykonávať pomoc rýchlo a zintenzívniť i spoluprácu a stiehať pachateľov kdekoľvek sú na svete 13 300 takýchto porušení práv. E, to je 100% nárast oproti minulému roku. V Británii sú tu veľké prípady stíhania, historické prípady zneužívania e, detí. Táto rozprava je len pripomenutím, že digitálna doba poskytuje nové možnosti týmto pedofilom pre zneužívanie E, to, čo nám povedal Deň bezpečného internetu, je, že deti e, e, si samo, a mladí si myslia, že máme moc a máme silu. Oni majú silu brániť sa proti týmto nástrojom. My musíme dať do ruky potrebné nástroje. Ďalšia, ďalšia rečnička, nech sa páči. Pane predsedajúci, ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujeme za vašu správu. Myslím si, že v tejto veci Európska komisia, Európsky parlament a tiež členské krajiny musia spojiť svoje sily, pretože internet nemá hraníc. Vy ste tu vymenovali, pán komisár, množstvo zásahov, vrátanie implementácie smernice z roku 2011. Čo mi tu však chýba, je skutočné podrobné hodnotenie toho, ako smernica je implementovaná. My tu nenavrhujeme nejakú novú e, reguláciu ani smernicu. My sa chceme pýtať, ako doterajšia smernica funguje, aké sú jej opatrenia, ako sú účinné. A vzhľadom k nárastu obetí sa ukazuje, že celá táto legislatívna i technická, tieto opatrenia nie sú zrejme účinné. Všetky tieto opatrenia majú proste oneskorenie oproti tým, ktorí deti chcú zneužívať. A preto sa vás chcem spýtať na to, aký je váš názor na skutočne účennú podporu a väčšiu osvetu v tejto veci vzhľadom k rodičom, deťom a školám. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečničkou je pani Tomašič. Ďakujem pekne. Na ministerstve v Chorvátsku sa pripravila e, správa. Každé piaté dieťa, ktoré využíva internet, dostalo e, ponuky sexuálneho charakteru a až 30 bolo vystavených e, sexuálnemu obsahu na internete. Páchatelia nie sú niekde priamo nájditeľní, ale sú skrytí za falošnými profilmi na sociálnych sieťach. Myslím si, že naozaj treba zvýšiť e, mieru informovanosti u rodičov, e, pretože netreba čakať, treba, sa pri, treba byť pripravený a treba konať preventívne. Deti, ktoré komunikujú, e, ktorým, ktorým zabrádime kontaktovať sa s takýmito neznámymi osobami, to pre nás znamená, že je menej obetí, bude menej obetí. Ak sa nám to podarí, musíme mať určité potrebné nástroje. Ďakujeme. Na minútu teraz Eh, pán eh, Korál, Ignácio Korál. Grazie, grazie presidente. Buongiorno. Ďakujem, pán eh, predseda. Vítam vás, pán komisár. Údaje ste už spomenuli vy, kolegovia. Údaje napríklad aj zo strany Europolu o probléme, ktorý sa ťažko rieši, pretože je to taká druhá strana mince na jednej strane tu máme tie e, pozitíva internetu, a, ktorý je naozaj nástrojom, ktorý nás zjednocuje a, a umožní nám robiť veci, ktoré sme si nevedeli pred pár rokmi ešte predstaviť. Na druhej strane e, je tu niečo takto strašné, čo uniká našej kontrole a potom dochádza k strašným trestným činom, kde obeťami sú dvoročné deti alebo e, teda deti mladšie než 18 rokov.

Ďakujem, veľmi presne ste eh, hovorili práve minútu a teraz dávam ešte raz slovo komisii. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážení poslanci, kolegovia. Veľmi rád by som vám poďakoval za eh, možnosť diskutovať s vami dnes o tejto veľmi dôležitej téme Určite oceníte, Európska, že Európska únia už podnikla viaceré kroky, aby bojovala proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Avšak, bohužiaľ, tento boj s cieľom e, potlačiť tieto zločiny e, určite nie je ešte e, dovršený, bohužiaľ. Preto potrebujeme uvažovať o e, politike, ktorá vyváži e, právo na súkromie a ochranu osobných údajov s e, bezpečnosťou občanov a tiež efektívne vyšetrovať a stíhať prípady zneužívania detí na internete. To je pozitívna povinnosť členských krajín, aby zabezpečili ochranu základných práv detí. A snad ešte jeden bod. Ako Monika a ďalší z vás e, už boli spomenuli, potrebujeme viac, viac e, pracovníkov v tých kľúčových oblastiach e, a preto komisia podporuje posilnenie, posilnenie Europolu v oblasti tejto kybernetickej kriminality. Už sme uznali predsa túto potrebu. Avšak chcel by som ešte zopakovať, že boj alebo toto úsilie je e, určite ešte nedovršené e, v tejto veľmi, veľmi bolavej otázke a verím, že budeme naďalej spolupracovať, aby sme udržovali e, osvetu na čo najvyššej možnej e, úrovni. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi a teda k tomuto bodu je rozprava.